článku 135 našeho rokovacieho poriadku a to má trvať len maximálne hodinu. Prvý bod e, v tomto kontexte je e, návrh uznesenia e, k Burundi. Ide o prípad Boba Ruguriku. Pani Sargentini, autorka, nech sa páči, máte slovo na minútu. Ďakujem, Bob Ruguriku is... Ďakujeme E, ide o novinára v Burundi, e, Bob Rugurika, riaditeľ e, rád, rozhlasovej verejnej stanice od 20. septembra je vo väzení, pretože údajne mal informácie o atentáte troch talia, talianských pracovníčok Níšok svoje zdroje poskytol e, orgánom a teraz je uväznený, e, je vo väzení teda a myslím si, že ide o e, novinárom, ide o novinára, ktorý orgánom komplikuje život, aby som to tak povedala. Musíme žiadať o jeho prepustenie, pretože nie je pripustné,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 A vystupujem tu dnes v rozprave, pretože sa cítim ako si byť zodpovedný. Týchto ľudí musíme brániť, pretože tu vidíme, že vláda sa snaží zastrašovať a trestať niekoho, kto si len robí svoju prácu, plní si svoje úlohy a to je naozaj škandalózne. Vieme, že došlo k vražde troch mníšok a novinár, keď odmietol zverejniť zdroj svojich informácií, zachoval sa podobne ako kňaz pri spovedi. Myslím, že je pozitívne, že parlament e, na túto tému poukazuje. Ďakujeme pekne teraz na minútu. Taktiež ako autor, pán Nart. Gracias, señor presidente. Vamos a hablar de lo concreto. Ďakujem. Poďme priamo k veci. Európska únia poskytla 430 miliónov eur Burundi na zlepšenie štruktúr vlády a taktiež zlepšenie činnosti občianskej spoločnosti ďalej. Po druhé, Burundi je na 142. mieste zo 180, čo sa týka tlačovej slobody, podľa reportérov bez hraníc. Ďalej, po tretie, neexistujú slobodné voľby bez slobodných médií, teda eh, pán Morgerika v Burundi eh, zažíva veci, ktoré sú úplne nepriateľné. A taktiež to nezodpovedá ani zďaleka financovaniu, ktoré poskytuje Európska únia Burundi. Bez hľadu na metafyzické a rôzne vágne argumenty v bode 12 hovoríme o zásadných skutočnostiach. Burundi sa musí zaviazať dodržiavať základné pravidlá slobodných volieb. To znamená, že musí prepustiť pána Ruguriku, a musí dodržiavať článok 96 dohody z Kotonu, podľa ktorého by Burundi inak malo byť eh, vypustené z rádov členov. Ďakujeme pekne, pán Korel. Ďakujem, pán eh, predseda Rob eh, Ru Gurika z Afrického rádia. Nikdy nebol eh, pochutí eh, jeho vláde. Pravdepodobne tieto mnížky boli ešte pred ich zavraždením ešte znásilnené. Ako povedal kolega Nárd, eh, v hre je sloboda tlače a pomoc, ktorú poskytuje EU Burundi a mimochodom v Burundi budú zakrátko aj voľby, takže snažme sa e, takto trošku prehodnotiť náš prístup voči krajinám, ktoré sa správajú takto voči ľuďom, ktorí e, sú pre vládu nepohodlní a poukazujú na to, čo v krajine nefunguje. Týmto oznesením e, snažíme sa upremiť pozornosť na takéto problémy, ale samozrejme ide nám aj o okamžité prepustenie Boba Ruguriku. Na minúte. Ďalšia autorka, Lidia Senra Rodriguez na minútu. Ďakujem, pán predsedajúci. Dnes chceme poukázať na porušovanie ľudských práv v Burundi. Chceme, aby sa dodržiavala sloboda zružovania sa a chceme požiadať prepustenie pána Boba Ruguriku a všetkých ostatných, ktorí sú uväzňovaní za to, že uh, sa snažili hovoriť slobodne. Taktiež musím upozorniť, že Burundi je jedna z desiatich najchudnejších krajín na svete. Nesmieme zabúdať, že záujmy západných veľmocí do veľkej miery súvisia sa s tou extrémnou chudobou v Afrike. Ale taktiež treba povedať, že Burundi má kávu, meď, kobalt a rôzne iné suroviny, ktoré okrem neho pochádzajú aj z jezera Tanganika. Musíme vyzvať komisiu a členské štáty, aby sa snažili bojovať proti chronickej podvýžive. A to súvisí napríklad aj s podporou polnospodárstva, ktoré e, dokáže zabezpečiť výživu ľuďom, ale aj pracovné miesta. Ďakujeme pekne. Ďalej Jozef Weidenholzer ako ďalší autor. Ďakujem, pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia. V posledných desaťročiach Burundi zaznamenalo veľmi tragický vývoj Pozitívne je, že v tejto ťažko skúšanej krajine je čoraz väčší e, počet ľudí, ktorí veria v pozitívnu budúcnosť, e, ktorá bude možná iba na základe posilnenia demokracie právneho štátu. Na, dneš, na tento rok naplánované voľby môžu e, znamenať veľmi veľa v ďalšom smerovaní krajiny, ale to si bude vyžadovať e, e neobmedzenú slobodu prejavu. E, O čo bližšie sa blížia voľby, o to väčší je tlak na médiá a na rôznych kritikov. Je potrebné, aby okamžite a bez podmienok bol prepustený Bob Rugurika. A myslím, že aj z našej strany musíme vyvíjať tlak na vládu v Burundi v tejto veci. Ďakujeme pekne, pán kolega. Ďalej, ako posledný autor, pán Ponga, tiež na minútu. Pán predsedajúci kolegovia, po druhý krát od začiatku tohto legislatívneho obdobia Európsky parlament vyzýva burundskú vládu, aby dodržiavala svoje záväzky v oblasti ľudských práv. Dnes hovoríme o prípade pána Ruguriku. Veľmi nás znepokojuje jeho nepriaznivá situácia. Je vo väzení od 20. januára kvôli správe, v ktorej zpochybňovala, respektíve v ktorej išlo o páchateľov vraždy troch e, talianských mníšok. Vo svojej správe pán Rugurika tvrdí, že páchatelia boli súčasťou informačnej e, služby. Burundi pán Rugurika bol vypočúvaný a odmietol zverejniť zdroj svojich informácií a potom bol uväznený na 20 rokov. Bol obvinený e, zo sprisahania, taktiež narušenia procesu spravodlivosti Burundi musí dodržiavať svoje medzinárodné záväzky v oblasti ľudských práv a slobody tlače. A to najmä preto, že sa blížia voľby v maji tohto roka. A je dôležité, aby tieto voľby prebehli čo najhladšie. Ehm, teraz sa nasleduje pán Pospíšil. Ďakujem, pán predseda. Chcem sa poďakovať autorom tohto návrhu. Dnes tu prejednávame prípad pána Roba Ruguriku. Je to ďalší príklad novinára, ktorý za svoju investigatívnu činnosť bol neprávom obvinený. Je dôležité jasne to pomenovať a nahlas povedať. Je to o to horšie, že bol dokonca spoluobvinený z trestného činu, ktorý sa snažil zverejniť a odhaliť. Je teda jasné, že v Burundi dochádza k zneužitiu súdnej moci a my na to musíme takto upozorniť Situácia je ešte o to horšia, že Burundi je partnerom EÚ, Európska únia výrazne tento štát podporuje. A my by sme nemali len žiadať o prepustenie pána Boba Ruguriko a o vyšetrenie o hlavnej vraždy troch občianov Európskej únie, ale zároveň by sme mali jasne povedať, že ak to Burundi neurobí, je potrebné, aby Európska únia uvalila sankcie a aby bolo Burundi postihnuté za toto neplnenie. E, ďakujeme pekne. Teraz pán Kaputo. A... Ďakujem, pán predseda. Pár týždňov pred burundskými voľbami je e, e, zrejme, že táto krajina sa nachádza v, v čase veľkej nestabilite. Je to jedna z najchudobnejších krajín sveta. V tomto kontexte politickej spoločenskej nestability naozaj v nás vyvoláva veľké veľké obavy e, zatknutie e, tohto prominentného novinára, ktorý sa snažil iba o objasnenie vraždy troch talianských misionárok. E, hrozí mu dokonca mučenie, fyzické aj psychologické E, je tu veľký medzinárodný tlak, aby e, bol e, prepustený. Je teda potrebné, aby Európa veľmi pevne vystúpila za jeho okamžité prepustenie a aby vláda takisto podporovala rast demokracie v krajine. Ďakujem. Na jednu minútu má slovo pán Castaldo. Ďakujem, pán predseda. Koľko v Burundi stojí človeka hľadanie pravdy. Koľko e, zaplatíte, keď ste videli toho priveľa? Tie tri e, mnížky zaplatili svojim životom, Bernadeta, Olga a Lucia. Náš aktivista, pán Ruguri, riskuje zaplatiť 20 rokmi e, väzenia e, to, že šíril nepríjemné pravdy o burundskej vláde. Zdá sa, že v e, Burundi je veľmi jednoduché e, odstrániť ľudí, ktorí sú vám nepohodlní. Žiadame, aby okamžite e, bol tento novinár prepustený, aby mohol pokračovať vo svojej práci, ktorú by vlastne mal vykonávať každý novinár a každý aktivista bojujúci za ľudské práva. Nie je možné, aby nejaká krajina sa chystala na voľby a zároveň umlčovala všetky hlasy, ktoré e, ju e, čo len trošku kritizujú. My v Európe toto nemôžeme dovoliť. Teraz sa e, Teraz pán Gambos. Ďakujem pekne. Budeme struční, pretože sme už prejednávali prípad Burundi viackrát. zatknutie pána Ruguriku v januári po tom, čo zverejnil e, správu, v ktorej oskúmal zavraždenie troch mníšok, ktoré poskytovali podporu a zdravotnú starostlivosť miestnym obyvateľom je veľmi znepokojúce. To znepokojujúce e, z dôvodu motivov, ale taktiež kvôli obvineniam, ktorým čelí pán Rugurika. Ten je vo vezení a bude čeliť e, súdu za údajné zločiny a taktiež mu hrozí 20-ročné väzenie. Pán Rugurika a jeho uväznenie je neprimerané. On sa len snažil využiť svoju slobodu um, prejavu. Musíme tlačiť na Burundi, aby situáciu napravilo. E, ďakujeme pekne, pán, pani Tapardel. Ďakujem, pán predsedajúci. Bez ohľadu na Obsah tohto prípadu, sloboda prejavu a sloboda tlače sú základnými kameňmi demokracie. To, čo sa deje v Burundi v kontexte volieb v máji, je naozaj veľké, veľmi nebezpečné nielen na miestnej úrovni, ale taktiež na regionálnej úrovni. Týka sa to regiónu Veľkých jazier. To je veľmi nestabilný región. Európska únia musí robiť všetko preto, aby chránila obyvateľov Burundi, aby zabezpečila dodržovanie ich práv a slobodu prejavu v regióne musí vzniknúť stabilné prostredie a Burundi musí naďalej pokračovať vo svojej ceste v demokracii. Burundi zažíva veľmi napäté časy a nesmie poľaviť vo svojej ceste. Skupina SAD preto jasne podporuje a vyzýva burundskú vládu, aby dodržiavala svoje záväzky, aby zorganizovala slobodné voľby. Európska únia taktiež musí využiť všetky opatrenia, ktoré má k dispozícii a ktoré dávajú zmluvy a dohody, ktoré sú v platnosti. Taktiež chcem požiadať o okamžité prepustenie novinára Roba Ruguriku. Ďakujeme pekne. Teraz prejdeme k spontánnej časti rozpravy, keďže aj máme štyri žiadosti o vystúpenie. Všetci dostanú slovo, ktorí sa prihlásili. Najskôr pán Vanta. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Popróg Rika, dyrektor Radia Publicznego w Burundi. Ďakujem pekne, pán predsedajúci Pán Rugurika bol zatknutý kvôli tomu, že informovala o vražde troch mníšok. Je to tlak štátnej moci na médiá. Už sme tu hovorili kedysi o doktorovi Rugurikovi Burundi a jeho vláda sa zaviazala, že budú dodržiavať ľudské práva. Je to ich medzinárodný záväzok a znamená to, že ak niekto čili obvineniu, musí toto obvinenie byť naozaj dôveryhodné. Domnívam sa, že Bob Rugurika je zadržiavaný protizákonne a vyzývam Burundskú vládu, aby ho okamžite prepustila. To je taktiež predpoklad toho, aby voľby e, tohto roku mohli byť považované za e, spravodlivé a slobodné. Pani Kienge na minútu. Grazie, signor presidente. Ďakujem, pán predseda. Opäť sa porušuje e, správa na slobodné vyjadrenie sa týka sa to nielen novinárov, ale aj aktivistov a členov politických strán. Takže opäť sa nachádzame v tejto situácii Žiaľ, situácia sa bude pravdepodobne ešte zhoršovať pred e, nastávajúcimi prezidentskými e, voľbami. Bob Rugrika chcel iba e, vniesť svetlo do zmiznutia týchto troch talianských mníšok Eh, boli porušené jeho ľudské práva, ku ktorým sa eh, zadrži, eh, Burundi sa zavezuje ich dodržiavať aj teda v súvislosti s dohovorom z Kotonu. Európa má zodpovednosť, aby dohliadala na dodržiavanie týchto úprav a žiadala, aby sa neporušovali. Musíme zamedziť tomu, aby sa opakovali e, nedodržiavania e, ľudských práv a malo by to negatívny vplyv e, nielen na situáciu v Burundi, ale aj v ostatných štátoch v okolí Burundi v oblasti Veľkých jazier. εντείνεται το τελευταίο διάστημα στο Μπουρούντι. πλησιάζουν οι και του 2000... Nož, v každom prípade, ako na lesa bli, blížia voľby, o to viac režim okresáva slobodu tlače e, aktivity v predvolebnom boji e, opozičných e, strán. No to vedie k porušovaniu ľudských práv v Burundi a to vedie takisto k väzneniam, k zatýkaniam, ako je i to pána Rogoriku. bola, e, použil e, dobre vyargumentovanú e, reportáž k atentátu troch talianských mníšok. My sme, za, my sme proti porušovaniu ľudských práv v Burundi a preto žiadame okamžité prepustenie, prepustenie aktivistu Boba Ruguriku. Ďalší rečník na minútu. Ďakujem, pán predseda. Čo majú spoločné Bob eh, a pán Raif Badawi? Spoločné boli eh, neoprávnene uväznení a ide teda o eh, ťažké porušenia ľudských práv. pri tom, som rada, že sa dnes e, môžem e, vyjadriť e, k týmto porušeniam ľudských práv vo svete, pretože tu my nemáme žiadnu dvojitú morálku, nemáme žiaden problém spomenúť tieto prípady. Nech už k ním dochádza kdekoľvek vo svete, aj keď je o, o, o individuálne osoby. Dnes by som chcela pripomenúť, že pred rokom boli e, násilne potlačené e, demonstrácie vo Venezuele. Mnohí z demonstrujúcich sú ešte stále uväznení. Napríklad pán López, ktorého oslobodenie sme e, žiadali. Chcela by som vyzvať e, európske inštancie, aby e, sa snažili o napravenie tejto situácie. Ďakujem. Slovo má teraz pán Igor Gajs. Ďakujem pekne, pán predseda. V Burundi, to sme počuli, žiaľ, ľudské práva toto žiavané nie sú ani eh, sloboda eh, tlače, ani sloboda eh, myslenia. Je tomu tak aj v iných krajinách, všade vo svete a aj tam sme sa vyjadrovali za napravenie situácie. Napríklad, pokiaľ ide o situáciu vo Venezuele, zatknutie novinára v Burundi eh, dokumentuje to, že situácia v Burundi sa zhoršuje pred voľbami v tejto krajine. My žiadame okamžité prepustenie novinárov, aktivistov, ktorí sú ilegálne väznení z Burundi. Je treba sa pridržiavať demokratických pravidiel. To platí aj pre Burundi. A všetci ľudia, ktorí sa kdekoľvek na svete e, nachádzajú nespravodlivo v vesení, by mali byť e, okamžite prepustení, ako napríklad e, pán López vo Venezuele. Ďakujeme. Na jednu minútu má slovo pán Jakovčič. Raspravljamo na klasičan način. Imamo stravično ubojstvo, prije svega. Imamo interese koji su... Máme tu ťažké prípady úmrtí, sú tu záujmy, ktoré sa spájajú e, s oblasťou veľkých e, jazier. A máme tu partnerov no, v e Európskej únie. A potom konečným protagonistom je novinár. Stále tu hovoríme spôsobom, kde situácia je často podobná. Buď sú to umrtia, vraždy, alebo potom, ako to bolo u Konga, téma súvisejúca s ekonomickými záujmami práve v tejto oblasti. Tu hovoríme o novinárovi, hovoríme o základných e, slobodách a myslím si, že by sme naozaj mali mať spoločnú politiku a vyslať posolstvo jednotné všetkým partnerom EÚ, že minimálny rešpekt e, ľudských práv nemožno spochybniť. Je to náš e, konečný a jednotný záver. Ďakujem, pán Faria, na jednu minútu. Pán eh, predseda, treba eh, chrániť slobodu eh, voľného vyjadrovania myšlienok. Pán Rajf Badawi bol tiež odsúdený kvôli tomuto, síce sa odvolal, ale nič mu to neprinieslo. a hovorí sa aj o tom, že malo posiť Arábiu a ísť do Bahrajnu. Je dôležité, aby sme sa zaoberali aj cieľmi našej spoločnej e, bezpečnostnej politiky. Ja som položil v tejto súvislosti aj otázku e, pani Mogherini. Zatiaľ som nedostal odpoveď, aké opatrenia chcete teda prijať, e, pokiaľ ide o Saudskú Arábiu, aby skorigovala svoj trestný zákonník. Sorry, my mistake. We all want to finish earlier today. A teraz má slovo pán komisár. Mr. President, eh, Pán predseda, eh, vážení členovia parlamentu, kolegovia, som veľmi vďačný E, Cením poslancom za to, že nadniesli túto tému. Pripomínam tu e, uznesenie Európskeho parlamentu k Burundi zo septembra. Toto e, značne pomohlo zabezpečiť oslobodenie pána Piera Klaveho Bonimbu. Takisto to aj podporilo sústredenejší politický dialog s Bujumburou. A e, treba sa naozaj e, takto venovať e, týmto témo, témam, treba e, stupňovať naliehavosť, e, pretože sa blížia parlamentné e, voľby chcel by som povedať, že pani Federica Mogherini e, reagovala k prípadu uväznenia e, pána Boba Ruguriku po tom, čo jeho e, stanica E, sa vyjadrila k smrti troch talianských mníšok a žiadali o naozaj nezávislé vyšetrovanie. Jeho uväznenie e, vzbudzuje veľké obavy, obzvlášť pokiaľ ide o aktuálnu predvolebnú klímu. E, bol obvinený ale nevidíme tu žiaden právny základ pre jeho zadržiavanie tejto téme sme sa mohli venovať v rámci Národnej, eh, Národného komun, eh, Národného kom, Národnej komunikačnej rady. Vážení kolegovia, Zbcovia z Budžbory pravidelne navštevujú pána Ruguriku, kontrolujú, eh, či je zadržiavaný v uspokojivých podmienkách Robíme všetko, čo môžeme, venujeme sa jeho prípadu a e, zasadzujeme sa za plné rešpektovanie slobody tlače. Krátko po tom, čo pán Rugurika bol uväznený, jeho prípad e, bol spomenutý v rámci intenzívneho politického dialógu, ktorý momentálne vedieme z Burundi Trvali sme na e, prísnom dodržiavaní zákonov, princípov slobody tlače a vyjadrovania sa. Žiadali sme o jeho okamžité prepustenie. Tieto posolstva sa zverejnili v oznámení, ktoré sme e, tiež e, zverejnili. Takisto eh, sme sa vyjadrili k možnému politickému dopadu tejto otázky eh, v súvislosti eh, s jej možným negatívnym dopadom na politickú klímu, dôveryhodnosť úradov a nastávajúceho volebného procesu. A preto chcem naozaj zdôrazniť, že pre nás je veľmi dôležité, aby tie budúce voľby v Burundi boli inkluzívne, transparentné, mierovné a dôveryhodné Zadržovanie Boba Ruguriku e, však e, e, vysiela zastrašujúcu správu, posolstvo pre novinárov v Burundi. Ja vítam skutočnosť, že pravidelne komunikujeme s burundskou protistranou v rámci intenzívneho politického dialógu, čo vedie k vzájomným zmluvným vzťahom Dialóg je intenzívny, snažíme sa túto incestu posilňovať a snažíme sa takto aj podporiť e, volebný proces Burundi, e, ktorý e, však musí byť spojený s tým, že Burundi bude rešpektovať všetky záväzky, ku ktorým sa zaviazalo a okrem toho chceme aj využiť každú príležitosť a spomíname e, konkrétny prípad pána Boba Ruguriku. Ďakujem pekne, pán komisár. Mám tu sedem návrhov.